Horse Frosta. Zdá sa, že 2. marca bolo posúdené toto overenie, teda, že výsledok bol adekvátny. Teraz musíme analyzovať, či je tento mandát v poriadku. Neviem, že či E, niečo k tomu máte, ale e, platnosť jeho mandátu je tým pádom potvrdená. A pokiaľ ide o legislatívne akty v rámci legislatívneho postupu, chcel by som vás informovať, že